k demokracii. Žiaľ, môžem teraz konštatovať, že niektoré tie, niečo z toho, čo sa v roku, do roku 2016 realistická demokracie dosiahlo, tak to začalo ustupovať. Situácia sa odtedy začala zhoršovať. A nakoniec e, vieme aj z hľadiska pozície NATO, aj členských štátov, aká je situácia. Čiže musíme naozaj odsudzovať porušovanie ľudských práv, obmedzovanie e, slobody, ale pritom musíme konštruktívne a naďalej intenzívne rokovať, viesť dialog s touto krajinou. Keby sme ukončili dialog, tak by to mohlo mať samozrejme dôsledky v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, boja proti terorizmu aj v otázkach dôležitých strategických a vojenských záležitostí. Nakoniec Turecko tiež sú členským štátom NATO. Na záver, Nakoniec je e, Turecko piatým najväčším obchodným partnerom EÚ. A to je naozaj e, <clears throat> veľmi významným partnerom. A preto vyzývam komisiu, aby e, začala e, prípravné práce na pozvihnutí úrovne colnej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Boštinaru. Akceptujete modrú kartu od kolegu Kristoforu? Áno. Ja som si vypočul pána Boštinaru a on prvýkrát povedal, že Turecko je priateľom. Chcel by som vedieť, alebo partnerom, chcel by som vedieť, ako vy chápete partnera partnera, ktorý nie je dôveryhodný, ktorý útočí na členské štáty, ktorý je nebezpečný, ak Turecko by zautočilo na Rumunsko, ako zautočilo na Cyprus alebo na Grécko, aká by bola vaša reakcia? Bola by taká istá? Ak Turecko neuzná bolo by vašu krajinu ako nezávislú krajinu, ako to robí v prípade Cypru, vy by ste si mysleli takisto, že ide o partnera a to dôveryhodného, bez sankcií? Ďakujem. Okay, dear colleague. Vážený kolega, pozerám na Turecko nie očami Rumuna. Tu sme ako Európsky parlament, takže sa pozerám na úlohu Turecka z hľadiska EÚ. A či vy alebo ja sa môžeme pozerať na Turecko. Geograficky áno, je tam niekde je tam vojenský, aj politický, hospodársky. A samozrejme, Európska únia by mohla dosiahnuť viac, pokiaľ by mala lepšie vzťahy. To bez dobrými vzťahmi s Tureckom je Európa vystavená oveľa väčším rizikám. A je oslabená. Preto je dôležité mať dobré vzťahy s Tureckom. Takže nemali by sme zneužívať e, túto tému Turecka na rôzne iné politické účely. Ďakujem. Slovo má pán Belder, nech sa páči, minúta 30. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja viem, že tu hovoríme aj o veľkej miere financií 1,7 miliardy a Týka sa to 120 tisícov pracovníkov. No, keď sa oprieme o príslušnú správu, je to za veľmi kvalitná, elegantná e, štúdia a odporúčam ju. A myslím, že aj komisia, aj parlament Európskej únie by e, sa mali veľmi pozorne zamerať na tieto. A mali by sme o týchto veciach hovoriť Myslím, že čoskoro príde ďalšia komplexná správa z Európskej komisie. Hlavne pokiaľ ide o e, nelegálne aktivity e, niektorých e, tureckých orgánov e, v boji proti antisemitizmu napríklad. Židovská menšina nie je v krajine chránená a hovorí sa o prenasledovaní E, tejto menšiny aj zo strany lídrov. A o tomto treba tiež hovoriť. Ďakujem. Slovo má Maria Šáke, Dve minúty. Mariette Šáke, nech sa páči. Už to funguje, teda mikrofón už funguje, ďakujem, hovorí rečníčka. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pokrok Turecka smerom ku teda, približovaniu sa Európskej únii. Žiaľ, nejaký pokrok teraz v posledných do, dvoch rokoch nenastal a je veľmi legitívne poukazovať na tých, ktorí páchajú eh, útoky proti demokracii. A Stovky tisíc ľudí prišli o zamestnanie po vyhlásení mimoriadných stav. A vieme, aká, ako je obmedzovaná napríklad aj sloboda v oblasti internetu. Asman Kavala a iní predstavitelia občianskej spoločnosti sú perzekvovaní. Nezávitnosť súdnictva je otázka. Rozdelenie moci v štáte, e, aspekty právneho štátu, toto sa nerešpektuje. Samozrejme, už nehovoríme o komunite LGBT, o novinároch, o bojovníkoch za ľudské práva. Proste to sú minority, ktoré trpia v súčasnosti v tejto krajine. A preto teda Európa v podstate vie, čo sa tam deje a um, sú aj obavy o to, čo sa tam ešte môže stať, čo sa môže zhoršiť. zhoršiť. Ide o to, aby komisia ani rada neostali paralizované, ale v podstate, keď ide o cynický krok, že sa vlastne outsourcingom e, riešila otázka migrantov, aby to Turecko zachytilo. Myslím, že naša kredibilita je v hre a trvám na tom, že naše slova a zásady musia mať nejaký význam. A pokiaľ ide o balík e, ústavných reforiem. Teraz e, ten nový, ktorý je prijatý v Turecku, nemá systém protiváh. A preto, teda keď budeme pokračovať v oblasti obchodu, e, vojenskej spolupráce, azylov a tak ďalej, musíme dbať na to, aby sa dodržiavali ľudské práva a princípy prázdneho štátu. Ďakujem. Pani Valero, dve minúty. Ďakujem za slovo. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. E, využijeme, k čomu všetkému e, tam e, došlo v Turecku. My je, sú tu rôzne politické organizácie, politické siete, aj občianská spoločnosť, ktorí sú vlastne úplne utlačení a situácia je tam neuveriteľná. E, vidíme vlastne pred našimi očami, ako dochádza, dochádza k porušovaniu ľudských práv, ako napríklad v prípade invázie do Afrimu. Jednoducho nie je možné pred týmto zatvárať oči. Takisto naďalej pokračuje sa v rokovaniach alebo prístupových rokovaniach a tu sa jasne, že nemôžeme úplne zatvárať dvere, ale sú tu rôzne skupiny, ako napríklad e, sírske rebelské skupiny. Takisto sa podporujú aj rôzne teroristické e, skupiny v severe Sýrie, čiže jednoducho potrebujeme bojovať e, proti terorizmu. To je áno a Turecko nám pomáha, ale tiež e, nesmieme e, obetovať akoby kurdské jednotky. A keď je Turecko kandidátskou krajinou jednoducho musí e, zohľadňovať e, ľudské práva, práva menšín. Predovšetkým to je vlastne zakotvené v našich základných e, princípoch. Možno, že znovu už trošku unavení z toho, že potom voláme a stále sa nič v tejto otázke nedeje. A napriek tomu, že vlastne akoby sa ďalej pokrúčovali prístupové rokovania a zároveň Turecko bojuje proti menšinám tak my chceme, nech, aby nedošlo k ukončeniu týchto rokovaní, len chceme, aby boli pozastavené. Ďakujem za slovo, hovorí pán Hači Georgiu. Pán komisár, dámy a páni, možno toto je asi posledný veľmi dôležitý prejav e, na tejto pôde ohľadne tejto témy a myslím, že sa dalo dosiahnuť mnoho. Ale keď hovoríme o Turecku konkrétne, v podstate, čo nám tu chýba, je solidarita medzi členskými štátmi, keď hovoríme o Turecku, hej? Solidarita medzi našimi národmi. Ja som z Cypru a chcem povedať niekoľko poznámok. Cypr je okupovaná krajina. V podstate nie je, je to tiež veľmi dôležitá de- otázka v rámci súčasnej debaty. Existuje v podstate rozdiel postoj voči Turecku medzi členskými štátmi. My nevieme, čo povedať Turecku, ale Turecko veľmi dobre vie, čo chce povedať nám. EPP chce rokovať respektíve ukončiť rokovania s Tureckom a teraz sa požaduje, povedzme, e, zvýšiť e, úroveň EU, teda upgradeovať. Ale musíme byť slušní voči Turecku a nakoniec Turecku musí byť tiež jasné, čo žiadame. Ak mi dovolíte ešte pár sekúnd, pán predseda. Často hovoria ľudia, že v podstate hm, pre Cyprus neexistuje riešenie, ale musíme hľadať riešenie. Nemôže proste byť len to, že nejaký Cyperčan príde a napíše riešenie. Musíme zabezpečiť, že tu musí byť určitá federácia a to je jediné možné riešenie tejto témy. Takže e, dobrý bolo, keby existovala solidarita voči tureckému i cyperskému obyvateľstvu. Ďakujem. Slúbili ste, že to je posledný prejav, takže... Dobre, pán Carver má slovo. Pán komisár. Keď hovoríme o správach e, ohľadne Turecka aj Ruska a vojenských e, cvičení e, námorných. O tom sa teda v médiách hovorilo a pokiaľ ide o objasnenie zo strany Erdogana, ako napríklad sa žiadal vysvetlenie ohľadne obranných rakiet, ktoré Turecko hodlalo nakúpeť od Rusov. Keďže sa britskí občania rozhodli odísť z Európskej únie, tak e, sa samozrejme veľa prejavuje aj v retorike, pokiaľ je o posilnenie britských ozbrojených síl. Verím, že e, teraz, aj vo svetle Brexitu, mnohí opustia tie nezdravé tendencie uplatňovať federalistickú mantru Európy. A myslím ale, že obavy môže spôsobovať práve to, že Ankara hľadá vojenskú alianciu s Ruskom. Ďakujem. Teraz pán Borgeciu, jedna minúta. Pán predseda, toto všetko vychádza z toho, že stále podporujeme tie tézy o absolútnom nebezpečenstve e, projektu e, toho, aby do našej e, Európskej únie vstúpila krajina, ktorá nie je bez perspektívy, alebo teda nemá európsku perspektívu. Nejde o to, že Turecko nie je s celou súčasťou Európy. Jedna časť Turecka samozrejme je na území Európy, avšak počas fašistických režimov v roku 1932 dokonca boli pozývaní Turci na veľké konventy. Avšak eh, Turecko nie je už celé laické. Počas Ardigan, eh, eh, Erdoganovej vlády sa toto stalo k akýmsi islamským kalifátom, šíri strach. Čo teraz je Turecko? Je to krajina antidemokracie, Práve toto ste si vybrali ako krajinu, ktorá by mala byť utečeneckým táborom pre všetkých utečencov zo Syrie a tak ďalej. Takže ja vám blahoželám takémuto rozhodnutiu. Zoberme si, že nerobíme nič proti tomu, aby 150 novinárov bolo prepustených z väzenia. A teraz pán sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa ukazuje, aká je súčasná situácia v Turecku právny štát, ľudské práva sú porušované, e, svojvoľne sú ľudia zadržiavaní, e, sú tu, všetko je pod kontrolou, ľudia sú prenasledovaní, nie je tu vôbec sloboda tlače. A samozrejme vôbec sa e, nepristúpilo k nejakému uznaniu Cyperskej republiky s tým, že sa hlása v tejto krajine, že Cyprus nemôže používať eh, európske dotácie na celom území svojho eh, z tohto ostrova. Takže toto všetko, čo som spomenul, to nie je len obyčajný bilaterálny problém Turecka so svojimi susedmi, ale to sú medzinárodné rôzne uh, pravidla, ktoré sú porušované. Je potrebné prestať s rokovaniami s Tureckom, je potrebné prestať vôbec nejakým vytváraním celnej únie a vôbec financovaním Turecka, pretože to si za tieto peniaze kúpuje naozaj sofistikované zbranie. Ďakujem pekne. A teraz pán Preda. Uh, Pán, e, pokiaľ ide o e, to, čo pred chvíľkou povedala frakcia EPP, je to veľmi jednoduché. V súčasnosti e, to stanovisko, ktoré tu navrhuje pani Píry, už bolo navrhnuté aj nami pred dvoma rokmi, ale rada nás nepodporila. Je potrebné zmeniť náš postoj k tejto krajine. Nerobme si žiadne ilúzie sú členské štáty, ktorých eh, veľmi vábi Erdoganov postoj, dokonca aj eh, v súčasnosti naše kraj, naša predsednická krajina eh, Európskej únie je fascinovaná Erdoganovou krajinou, ako aj ďalšie krajiny na Balkáne. Konkrétne myslím Sarajevo. Erdogan e, je naozaj veľkou výzvou, veľkým nebezpečenstvom pre niektoré členské štáty, pre balkánske krajiny v súčasnosti. V súčasnosti by sme mali byť oveľa tvrdší voči tejto krajine, pretože to je krajina, s ktorou už nemôžeme ďalej vôbec pokračovať v rokovaní. Ďakujem pekne, pán je na minúta 30. Äh pán predseda, vážené kolegovia a kolegyne, E, stovky tisíc ľudí v Turecku zažívajú zásadné porušovanie ľudských práv. A je to v časoch, kedy Európska únia musí ukázať jasne, a rokovania z prístupové, ktoré už sú teraz zmrazené, musia sa úplne zastaviť, e, pretože stovky tisíc e, boli odsúdení bez e, spravodlivého súdu a požiadavky Európskeho parlamentu po formálnom zastavení prístupových rokovaní je plne oprávnené a musí byť aj konzekventné, pretože už sme aj v minulosti hrozili, že keď dôjde k reforme ústavy v Turecku, a to sa teraz aj udialo. A formálne zastavenie rokovaní sa preto musí e, udiať, aby bolo jasné, že Európsky parlament je naozaj dôveryhodným obchodným partnerom. A musíme ich e, zastaviť, ale neukončiť, ukončiť, pretože e, musí táto prísna požiadavka Európskeho parlamentu ešte stále ponechávať e, dvere otvorené, pretože je to dôležitý strategický partner a musíme naďalej diskutovať s tureckou vládou a nemôžeme občianskú spoločnosť nechať e, v štýchu, preto je pre nich, pretože pre nich je oveľa dôležitejšie než kedykoľvek predtým podpora Európskeho parlamentu a Európskej únie a musíme podporiť e, Hatina Demitaša Babiša a ostatných, ktorí sú uväznení neprávom. Ďakujem pekne. Un minút. Slova pán sa minúta, nech sa páči. Turecko. Turecko je krajina, ktorá vlastne ani veľmi nechce byť európskou. A nakoniec teda je dobré, že Európsky parlament vypracoval správu, ohľadne pristúpenia Turecka k EÚ. Za celé roky Turecko preukázalo, že počas e, vlády Erdogana dochádza k značnej islamizácii krajiny a nakoniec vieme aj e, vplyv Turecka v Európe, okupácia Cypru, to je naozaj nespravodlivý jav. A myslím, že by sme mali byť otvorení a úprimní. Nakoniec môžeme im povedať jasne, nikdy sa nestanete členmi EÚ. Ďakujem. Slova pán Ali. Ďakujem za slovo, pán predseda, pán komisár, Pani Pieri. Správa o e, Turecku za rok 2008 poukazuje na Turecko ako na nášho strategického partnera. Ale nemôžeme akceptovať eh, negatívne eh, javy, ktoré súvisia s potlačením demokracie v tejto krajine. Na piatej skupine reformnej skupiny v decembri sa rozhodlo, že Turecko sa bude usilovať o prispôsobenie sa európskym normám. Ale eh, pokiaľ ide o výsledky monitorovania parlamentnej, parlamentného zboru Rady Európy, E, zamerali sme sa na ochranu ľudských práv a taktiež za <clears throat> boj proti porušovaniu princípov, ktoré v tejto sfere existujú. A vo svetle blížiacich sa volieb v Európe aj v Turecku musíme naozaj dbať na to, aký signál vyšle Turecko svetu. Ďakujem. Slovo má pán Sole, minúta. Ďakujem. Zajtra bude tento parlament hovoriť o tom, či sa pozastavia rozhovory s Tureckom. A boli tu tí, ktorí e, hlasovali najprv veľmi značením za začiatie týchto rokovaní, ale často tie rokovania boli veľmi ťažké. Avšak momentálna patová situácia, dalo by sa aj predísť alebo obísť, ak by sa využili e, príslušné nástroje a keby Turecko tiež bolo dodržalo to, k čomu sa zaviazilo, k väčšej miere demokracie. Situácia v Turecku sa veľmi zhoršila za posledné roky, predovšetkým pokiaľ je aspekty právneho štátu, ľudských práv. Nám naozaj e, demokratické sily sú pod veľkým tlakom zo strany štátu. A e, môžeme uvázať e, tisíce príkladov. Ale pozastavenie rokovaní o prístupe pozostavenie týchto rukovaní nie je dobrým krokom. Práve, že by sme mali dbať na to, aby ostali tie dvere otvorené, aby sme mohli pôsobiť na vedúcich predstaviteľov štátu vo veci záujmu o zlepšenie demokratickej situácie v krajine. A aby sme mohli lepšie e, tlačiť na nich. Ďakujem. Slova pani Nišels. Vážení kolegovia, e, Erdogan to označil ten púč, ktorý sa nevydaril ako dar od Boha že dar od Boha dostal, ale či tomu nepomohli aj európsky, eh, európsky lídry, pretože Turecko systematicky prenasleduje opozíciu. Napríklad dochádza k takým prípadom ako Afrime a Európsky parlamentári hrazia, hrozia celé roky e, s rôznymi e, sankciami, avšak e, takýmto opatreniam však e, prichádzame len keď sa situácia si to vyžaduje, ale situácia je naozaj výrazne akutná. Ženy e, naozaj trpia v tomto režime a preto musíme vyslať signál, že e, keď zmrazíme rokovania, ale neúplne ukončíme alebo zavrieme dvere, ukážeme viac e, solidarity, pretože Turecko nie je len samotný Erdogan, pretože je tam aj opozícia, občianská spoločnosť a oni vše hlasy potrebujú. E, predseda, budete akceptovať modrú kartu našej kolegyne? Pani Šojdrovej? Would you accept? Akceptujete modrú kartu? Pani Michels. Yeah pani poslankyňa ja som vás. ďakujem pekne pani poslankyňa ja som vás pozorne počúvala hovorili ste o tom že európsky parlament a únia v dohode s tureckom e, za pomoc v tureckom e, v migračnej kríze to, že budeme my e, mlčať o Turecku. To nie je pravda. My nemlčíme. Európsky parlament opakovane vyzýva k prepušť steniu politických väzňov. Mali sme tu naliehavé správy, aj sme jasne žiadali prepustenie politických väzňov. Pýtam sa vás, či viete, o čom tu rokujeme. Ďakujem pekne. Vážená kolegyňa, ja, si, ja vám chcem pripomenúť, že my sme tu už mali v tejto nemovni mali situáciu, keď sme sa všetci zhodli v tom, že my musíme vlastne s dohodou s Tureckom um, vlastne budeme na Erdogana tlačiť, ale vlastne nás celé mesiace Erdogan volil, vodil e, za nos a potom e, my o tejto situácii nesmieme mlčať, pretože to patrí k všetkému tomu, že musíme viesť kritický dialog s Erdoganovým režimom. Teraz pán Kastel dá dve minúty. Pán, pán predseda, táto diskusia je naozaj vo veľmi vhodnej eh, dobe, pretože tu máme 23 nemeckých korešponentov, ktorí museli byť, eh, ktorí boli vykázaní eh, z krajiny. Turecko je možno najhoršou krajinou na svete, pokiaľ ide o novinárov, pretože ich najviac je uväznených vo, väzeň, vo väzeniach. No, médiá sú zastrašované. Eh, je to naozaj častokrát eh, veľmi ťažká situácia aj pri miestnych eh, voľbách, kde situácia bola veľmi komplikovaná. Ak nechcem hovoriť ešte o ďalších porušovaniach ľudských práv, Ankara je naozaj veľmi excepciou, veľmi mm, veľkou výnimkou e, je to náš kandidátsky kraj, e, štát. Avšak e, sú tam všetky veci, ktoré, ako vždy hlásame, nemôžu byť a existovať na území krajiny, ktorá by chcela ku nám vstúpiť. Toto je veľmi zložitá, zložitý spis, zložitá otázka. Avšak už v roku 2006 sme žiadali o dočasné zastavenie prístupových rokovaní. Toto je vlastne postoj, ktorý možno zodpovieme a zopakujeme aj zajtra pretože eh, rada, ktorá za posledné roky eh, prijímali rôzne politické rozhodnutia a neurobila vôbec nič. Dúfame, že nejakým spôsobom už v budúcnosti prestaneme s takýmto pokryteckým postojom, ale naozaj sa budeme snažiť zvoliť skôr realistický postoj. Je to krajina, ktorá stále zostáva síce strategickou krajinou. Ja som presvedčený, že nájdeme nové alternatívy dialógu a spolupráce. Avšak prístupové rokovania momentálne nie sú dôveryhodné ani legitímne. Chcem vám len vážne povedať, aby ste sa nad tým zamysleli a je to naozaj najvyšší čas. všetky tieto rokovania zatiaľ neprispeli k ničomu, nedoniesli nič a nezlepšili vôbec e, tureckú situáciu. Je potrebné zareagovať naozaj teraz vhodný čas. Ďakujem. Kolumbie, un minút. Pán Kolumbie, ďalší. Správa, ktorú predkladá naša kolegyňa pani Piri, vlastne zastiera realitu Situácia je čoraz nepokojivejšia v Turecku, dokonca aj tí najfanatickejší obhajcovia a pristúpenia Turecka už oznávajú, že situácia je kritická. Ale správa pani Píry vychádza z negatívnych analýz síce, áno, ale vôbec sa tam nespomína vylúčenie vyhliadky Turecka vstupu do Európskej únie. A pritom z môjho pohľadu je to zásadné, bo Turecko nemá miesto v Európskej únii a to z dôvodov kultúrnych a tiež civilizačných aj keď turecký národ si zasluhuje z nášho pohľadu našu pozornosť a našu pomocnú ruku. Modernizácia colnej únie eh, medzi Tureckom a EÚ je proti našim hospodárskym záujmom a tiež je to proti záujmom našich hospodárov konkrétnejšie. Teda čo ešte potrebujete? Viac uväznení, ešte vážnejšie porušovanie ľudských práv, aby ste rozhodli aby ste prijeli jediné rozhodnutie, ktoré je priateľné. Kolegovia, hlasujte za uznesenie alternatívne, ktoré predkladajú skupiny um, okolo ENF. Tam sa žiada o definitívne ukončenie prístupových rokovaní s Tureckom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Papadakis. papadakis dimitris or konstantinos? kostas. mr papadakis uh, okay. you have uh, the floor. pán papadakis na minútu. Τουρκίας εντείνει την επιθετικότητά της γκριζάροντας χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο με διαρκείς... Turecko žiada dlhodobo nároky na uh, územné vody v okolí Cypru. Turecko tiež je hlavnou silou v konfrontácii medzi NATO a Ruskou v snahe odstaviť Spojené štáty americké a ich úlohu v tomto regióne. Naša správa zahrňa hodnotenie Erdogana, ale nadalej sa tam vníma Turecko ako strategický partner. A to vlastne len odzrkadľuje nastavenie NATO v regióne, e, podpora e, situácie rozdelenia na ostrove Cyprus. A to zo strategických dôvodov. Ja si kladiem otázku, aký je cieľ tejto našej správy. Neustále spomíname rozdielnosti so susedmi, pozemná hranica, e, námorná hranica. Mali by sme naďalej bojovať proti imperialistickým snahám NATO a buržoáznych tried. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Káza na minútu. Ďakujem. Pod súčasnou vládou Turecko je vzdialenejšie k pristúpeniu EÚ, než e, bolo v minulosti, keď sa uchádzalo o členstvo v EÚ. Keď podalo žiadosť e, Turecku, sa nedocieli skutočná demokracia bez mediálnej slobody. Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov zahranialo aj novinárku, ktorá upozornila na škandál Paradise Papers. E, to, čo zistila, sa nejako nespochybňuje a ona je teraz vystavená riziku 13-mesačného odňatia slobody iba preto, že predmetom jej správ boli politici na najvyšších funkciách v tureckej vláde. Je to mladá matka e, a ak ju uväznia, bude oddelená od maloletého dieťaťa. Toto je naozaj bezcitné konanie turskej, tureckej vlády, preto chcem vyzvať všetkých kolegov, aj komisiu a radu, aby eh, sme konali, aby sme požadovali rázne zrušenie týchto obvinení proti Pelen Ulkar. Ďakujeme pekne, pán Kirkos. Ďakujem. pozastavenie vzťahov. Čo keby sme sa nad tým zamysleli? Pán Weber sa vyjadril, že Turecko nemá svoje miesto v EÚ bez ohľadu na to, čo urobia, dokonca aj o 20 rokov neskôr. Dohoda so Siemensom a s Deutsche Bahn obnáša miliardy eur. Tu ide o hospodárskú spoluprácu bez ohľadu na kodanské kritériá. Erdogan neustále porušuje demokratické pravidlá, potláča slobody v krajine, a stráca sa demokratická vízia krajiny. Turecká vláda sama pochováva všetky e, možné reálne snahy Turecka, aby sa stalo súčasťou EÚ. Uh, Pán Van Orner, ďakujem. Ja som sa vždy domnieval, že musíme Turecko uh, udržiavať ako svojho partnera, aj keď samozrejme uh, si nerobíme žiadne ilúzie, pristúpenie Turecka do EÚ sa ukazuje byť prospešný proces aj pre Turecko, aj pre EÚ. Hovorí sa, že niekedy je lepšie cestovať, ako pricestovať. Táto cesta už trvá minimálne 15 rokov, niektorí to vnímajú, že trvá už viac ako 30 rokov. Prečo to celé ešte zhoršovať a pozastaviť? E, to teraz rozhodne by to nebolo v záujme EÚ, ak by e, sa prehlbovali negatívne vzťahy so susednými krajinami. Pán Barnier, to si prosím zaznačte. V priebehu rokov vznikli rôzne prekážky v pokroku Turecka, niektoré reálne, niektoré vymyslené. E, konzistentný v tomto smere bol Cyprus. Európska únia hovorí o zásadách demokracie, ale ignoruje E, ľudí, ktorí žijú na tretine e, Cypru, e, Cyperského ostrova. Mali by byť proporčne zastúpení ľudia, ktorí žijú na všetkých častiach ostrova. Tureckí Cyperčania by mali byť zastúpení ako poslanci, alebo by to mali byť pozorovatelia, tak ako je to v rade. Pán môj ten je ďalší v rozprave. Ďakujem. Dnes sa opäť rozvenujeme príprave pristúpenia Turecka do EÚ, ale tu v tejto snemovni by sme sa k tomuto vlastne nemali vyjadrovať, pretože Turecko je islamská krajina a je vystavená kalifátu e, z Bosporu. To nie je zosúladiteľné e, s hodnotami západnej civilizácie. Turecko nepatrí do Európskej únie. Naša politická skupina už viackrát žiadala o to, aby prístupové rokovania neboli len pozastavené dočasne, ale aby boli definitívne ukončené. E, doposiaľ neúspešne ale teraz máme novú príležitosť, pretože Manfred Weber sa minulý týždeň vyjadril, že prístupové rokovania by ukončil, ak by bol predsedom komisie po voľbách. Teda prečo čakať, pán Weber, prečo už nie teraz, drahá CDU a CSU? Môžeme to urobiť okamžite tu teraz, o tom môžeme rozhodnúť. Odhlasujte za môj návrh, pozniecu návrh číslo 17, aby sa okamžite ukončili prístupové rokovania. Vyzývam vás, poskytníme ešte pred voľbami našim občanom eh, takúto možnosť, signál, že je eh, šanca tieto rokovania ukončiť a ukážte voličom, ako sa staviate k tejto otázke. Ďakujeme pekne, pán Marušik. Eh, Ďakujem. Je to relatívne krátka správa, ale nie je to literárne dielo krása slov nezodpovedá bohužiaľ krutej realite v krajine. Politika je umením budovať si moc a taktiež túto moc uplatňovať. Európska únia je najpomalšie rastúcim subjektom na svete, pričom Turecko je schopné využiť svoju silu, um, vedie túto uh, vojnu, tento boj so svojimi nepriateľmi už dlhodobo aj vnútorne aj navonok. Uznesenie kde vyslovujeme radosť e, z členstva Turecka v NATO, e, je prejavom politickej naivnosti. V marci prebehli, teda začiat, začiatkom marca prebehli manévre, viac ako 40 um, e, tureckých jednotiek sa zúčastnilo um, týchto manévrov. Boli to vojenské manévre tureckých a ruských jednotiek. SS-403 to je uh, zariadenie, ktoré sa vyváže do Turecka. Turecko si buduje takúto vojenskú ríšu. Pán Sinadinos je ďalší. Ďakujem pekne. Ja už som upozornil na veľmi um, prefikaný prístup Erdogana v snahe získať si väčšiu moc. Uh, vlastne sa mu to čiastočne podarilo tým, že sa uzavrela dohoda o migrácii, získal tým veľa peňazí. Eh, o, o dva roky neskôr a, eh, a o 5 miliard sme ľahší. Európa vlastne naďalej eh, dováža nelegálnych migrantov. Situácia je naďalej katastrofálna. Weber teraz prijal moju retoriku, nielenže ma to uspokojuje, vôbec nie, ja nechcem ani týmto obviňovať EPP z rasizmu, tak ako oni obviňovali mňa, keď som hovoril to isté. Skutoční patrioti a tí, ktorí presadzujú národné štáty, verím, že v konečnom dôsledku vyhrajú nad nihilistickými predstavami o svetom poriadku. Pani Delange je ďalšia. Nevadí, ospravedlním vás. Prepáčujem vám to. Chcela by som sa poďakovať správodajkyni za jej správu. Ďakujem vám, pani Piri. Vôbec nie je jednoduché získať si širokú väčšinu vo výbore AFET tu v Európskom parlamente, ale vám sa to podarilo a to si zaslúži pochvalu a blahoželanie. Je to silný text. Veríme, že sa posunie E, úspešným smerom, ale žiaľ e, je škoda, že sú to snahy pozastaviť, ale neúplne ukončiť rokovania. Keď počúvame kolegov tu v snemovni, ako sa vyjadrujú, vidíme, že Turecko je čoraz viac vzdialené od Európskej únie každý rok. Prirodzený dôsledok by bol taký, že je treba e, prijať alternatívne partnerstvo, nejakú alternatívnu formu vzťahov s Tureckom. E, nemá zmysel oživovať e, tieto umrtvené rokovania. Musím povedať, pani Piri, že je skutočná škoda, že váš poznajúci návrh číslo 21 hovorí, že tieto rokovania chceme pozastaviť, e, ale nebojte sa, tieto európske ambície ostávajú platnosti. Teda je to tak trošku protichodné, tieto vyjadrenia. Ďakujeme pekne. Ospravedlňujem sa ešte raz, pani Delange. Samozrejme, poznám vás. Ďalej v rozprave nasleduje pán López. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni Katy Piri za túto správu a za intenzívnu prácu za posledné obdobie. Nebolo to vždy jednoduché, treba to povedať. A teraz ako Európsky parlament sa tu vyjadrujeme priamo voči pánovi Erdoganovi. Vidíme, ako sa tá situácia v Turecku vyvíja, aká je tam verejná mienka, ako sa okliešťujú práva, nie sú tu takisto zabezpečené práva pre menšiny, zatýkajú sa žurnalisti, novinári. A teraz sme ešte zažili poslednú kvapku, čo vlastne priviedlo situáciu je to ústavná reforma a viedlo to k tomu, že z demokratického Turecka sa vlastne stala diktatorská krajina. Ale my aj naďalej potrebujeme určité kanály pre dialog a komunikáciu, pretože Turecko nie je iba o Erdoganovi. Máme tu napríklad otázku právneho štátu a ďalšie. Ďakujem pekne pani Teo Charus bez mikrofónu. Ďakujem pekne. V správe sa neuznávajú tie základné práva, ktoré sú dôležité na vyriešenie situácie na Cypre. Odoláva sa tu text na dohodu, Je to tu napísané tak, ako keby tie základné hodnoty neboli v súlade s našimi základnými hodnotami. A tá správa v podstate zbavuje Turecka e, za zodpovednosť, pokiaľ ide o neriešenie otázky na Cypre, neuznáva e, republiku Cyperskú. Čo si napríklad vy predstavujete, keď hovoríte o aktualizácii e, colnej dohody, keď v súčasnosti to nefunguje. Myslím si, že to sú iba pekné želania a vidíme tu hrozby Turecka. E, správa vychádza z klamstiev a ide tu aj naďalej o nelegálnu okupáciu našej krajiny. Podporuje sa tu vlastne diktátorstvo zo strany Európskej únie. Predseda prerušil. Prosím vás pekne, Ide tu o okupáciu mojej krajiny a prerušili ste ma. Kolegyňa, ja chápem, všetci máme otázky, ktoré sú pre nás dôležité, ale obávam sa, že pravidlá sú pravidlá a musíme ich dodržiavať. To sú teda moje povinnosti, ale myslím, že vaše posolstvo bolo veľmi jasné. Nech sa páči pani Arnotu. Ďakujem pekne, pán predseda. roku 1999 Európska rada uznala oficiálne Turecko a priznala mu štatút ako kandidátsku krajinu do Európskeho spoločenstva. 20 rokov potom sa sa žiada, aby sa skončili tieto rokovania, takže vykrúca sa parlament, ktorý sa hrdil, že má jazyk bez pokritectva. Potrebujeme čakať ďalších 20 rokov, aby sme Turecku dali jasne najavo, že nikdy nebude členom. Na rozdiel od europeistov naša línia bola vždy konštantná. Už v roku 1986 Jean-Marie Le Pen to v jednom príhovore povedal, Turecko nie je Európs- európskou krajinou ani geograficky, ani z histórie, ani kultúrne a nepáči sa to stúpencom kultúry multikultúrnej. A Erdogan a Širak svojho času povedali, že Európa by nemala byť kresťanským klubom. Turecko sa islamizovalo už od pádu Konstantinopolu po 100 rokoch vidíme, že komunity kresťanské už ma, zastupujú iba 1% spoločnosti. Táto tragédia vlastne opodstatňuje to, že žiadame definitívne ukončenie rokovaní a nielen nejaké prerušenie. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Šojdrova na minútu. Ďakujem pekne, vážení páni, vážené dámy. Turecko je našim partnerom strategickým, pokiaľ ide o otázky bezpečnostné a migračné Musíme jednoznačne odsúdiť zneužívanie boja proti terorizmu, pokiaľ ide o prenasledovanie opozície. Pred tromi mesiacmi v Ankare na spoločnej delegácii EU-Turecko sme žiadali prepustenie politických väzňov a na druhej strane tureckí poslanci sa majú veľký záujem o pokračovanie dialógu a o možnosť zúčastniť sa na programoch ako je Erasmus a ďalšie. Ja nepodporujem vstup Turecka do Európskej únie, ale som presvedčená o tom, že musíme využiť všetky prostriedky na to, aby sme podporovali občiansku spoločnosť, ľudské práva a politickú pluralitu. Európsky parlament by mal využiť pozastavenie rokovaní v tom zmysle, aby to bolo určitým impulzom pre nastavenie novej formy, ktorá by viedla k partnerstvu. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Papadakis. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že musím povedať, že toto je divadlom absurdnosti. Zasa sa tu snažíme výsť v ústrety nejakým záujmom, Vidíme, že sa snažia, snažíme prerušiť styky s Tureckom, ale zasa e, zlepšiť e, dohodu ohľadne e, colnej únie. Takže prečo by sme nemali zároveň takýmto spôsobom výjsť v ústrety obom stranám, tak európskej ako aj tureckej? Ide nám skutočne o toto. Pokúsme sa veci objasniť. Chceme, aby Turecko malo európske vyhliadky? Áno, ale za predpokladu, že bude dodržiavať hodnoty a princípy našej únie. Takže zamyslíme sa nad tým ešte raz, čo sa nám podarilo dosiahnuť s našimi politikami. Je tu viac ľudí vo vezení, viac e, deportácií žurnalistov, pokračujúca vojenská okupácia 40 Cypru a takisto sú tu hrozby, pokiaľ ide o hospodárskú zónu v členských štátoch. Ďakujem pekne, hovorí pán Marias. Vážený pán predsedajúci, táto prezentácia je už mojim 2500. vystúpením a hovorím teraz o Turecku, o Turecku, ktoré opúšť, o, o, okupuje veľkú časť Cypru, Turecku, ktoré aj naďalej ohrozuje Grécko tým, že porušuje náš vzdušný priestor a teritoriálne vodstvo a odmieta dodržiavať medzinárodné právo. Turecku, hovoríme o Turecku, ktoré e, toto všetko robí napriek tomu, že komisia zistila a uznala, že ešte stále e, tá situácia nie je doriešená. Jediná vec, ktorá by mohla pomôcť v tejto situácii sú diplomatické a hospodárske sankcie. To sú jediné možné riešenia a treba s nimi začať hneď. Bezprostredné prerušenie rozhovorov s Tureckom a takisto zastavenie financovania zo strany Európskej únie voči Turecku. Ďakujem. Liga povedala nie pristúpeniu Turecka do Európy a naďalej bude hovoriť nie, pokiaľ ide o pristúpenie Turecka do Európy, pretože je to pokrivený projekt kriminálny, ktorý uvažuje nad tým, že by bolo možné dovoliť vstúpiť do Európy krajine, ktorá je do 50 islamská, to, čo by definitívne viedlo k zničeniu západu. Prečo Liga povedala nie? Pretože jeden občan z piatich v Turecku podporuje ISIS, pretože 3 milióny utečencov sú prítomní na území Turecka, pretože Európsky súdny dvor sa vyjadril, že došlo k spáchaniu viac ako 3000 trestných činov e, v oblasti ľudských práv namierených proti predstaviteľom menšín, žien. A to sú jedný z dôvodov, prečo vždy budeme hovoriť nie pristúpeniu Turecka do Európy. A bolo by to pochabnosťou a trestným, alebo teda kriminálne, ako chyba, dovoliť pokračovať projektu, ktorý už videl značné miliardy prostriedkov európskych danových poplatníkov ísť do Turecka. My by sme mohli využiť takéto peniaze na potreby Talianov, Európanov a nie ich vyhadzovať takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Pán Ademov, máte minútu. Благодаря, господин председател. За всички нас е ясно, че Vážený pán predsedajúci, je nám všetkým jasné, že plné členstvo Turecka v Európskej únie nie je pravdepodobné v súčasnej chvíli a z tohto dôvodu vlastne rokovania v roku 2005 začali bez záruky plného členstva, berúc do úvahy skúsenosti vo viacerých oblastiach, právny štát, sloboda médií, to sú všetko kľúčové európske hodnoty Avšak ústavné strany v Turecku, ako aj veľké množstvo ľudí, ktorí neschvaľujú to, čo sa deje v e, Turecku. Európska politika by mala podporovať politické reformy na to, aby sme podporovali reformu v Turecku. My si musíme uvedomiť, že Turecko je veľmi dôležitou krajinou v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, ako aj boja proti terorizmu. Takže je toto odporúčanie na prerušenie rokovaní s Tureckom skutočne tým, čo chceme? Bude hranica medzi Tureckom a Európskou úniou bezpečnejšia? Aké sú alternatívy? Berúc do úvahy veľké množstvo ľudí v Turecku, ktorí zmýšľajú proeurópsky, chceme takýmto spôsobom tlačiť Turecko smerom k radikalizácii a islamizácii? Pán Freund, Ďakujem pekne, ja som sa už poďakoval Katy Píri, nebudem to tu teraz opakovať. Ako dlhoročný novinár e, som znepokojený situáciou novinárov v Turecku a situácia sa nebude zlepšovať. Ešte stále sú žurnalisti vo väzeniach v Turecku iba za to, že vykonávajú svoju prácu. Neakceptovateľné je pre mňa aj to, že zahraniční predstavitelia médií boli im odňatá akreditácia, ako sa to stalo napríklad v prípade korešpondenta CDF a Berliner Tagesspiegel. Pre nás Rakúšanov sa týka napríklad prípad Max Cengasta. E, tento žurnalista bol bez obvinenia 4 mesiace vo vezení a ešte stále nemôže krajinu opustiť. Avšak predsa len 50 Turkom nemôžeme jednoducho e, zatvoriť e, tieto možnosti a vyhliadky. Tento náš stop sa neobracia voči občanom, ale na vládu a pána Erdogana. Musíme ľuďom objasniť, že a proeurópske síly v Turecku budeme podporovať aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Čambasky. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Chcel by som zablahoželať pani Piri za túto správu. Konečne vidím správu, o Turecku, ktorá sa približuje realite. Turecko nie je európskym štátom. Turecko sa zahráva e, s domácimi záležitosťami susedných krajín, ako napríklad Bulharsko. A takéto zasahovanie a vmiešavanie sa do domácich záležitostí je neakceptovateľné, práve pokiaľ ide o moslimov v Bulharsku a pokiaľ ide o snahu organizovať politické strany a ovplyvňovať eh, politický život v týchto krajinách. Toto je neakceptovateľné a neprípustné a preto ja apelujem na to, aby tie rokovania boli prerušené a ja dúfam, že zajtra to hlasovanie dopadne eh, v prospech našej veci, v takom zmysle, že komisia by mala byť zaviazaná, aby definitívne ukončila tieto rokovania. Ďakujem pekne, pán McAllister. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni kolegovia a kolegyne, Nezávislé a slobodné médiá to sú centrálne hodnoty Európskej únie a piliere skutočnej demokracie a preto považujem za veľmi dôležité v tejto súvislosti aj odsek 8 správy Katy Píry, kde sa poukazuje konkrétne na to, že neprimerané a svojvoľné opatrenia existujú, ktorými sa sloboda médií bohužiaľ okliešťuje. Je to príklad z aktuálnej situácie, ktorý je známy pravdepodobne všetkým. V sobotu museli viacerí nemeckí a ďalší medzinárodní korešpondenti opustiť Turecko bez odôvodnenia. Im boli odňaté e, pracovné povolenia. Teraz aj zahraniční korešpondenti majú byť takto zastrašení Vnútorní kritici krajiny sú teroristi, označovaní za teroristami a ostatní zahraniční sú označovaní za nepriateľov krajiny. To je neakceptovateľné, to je eklatantný eklatantné zasahovanie do slobody médií a treba to iba kritizovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán McAllister, pán Mamikins, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať kolegyni Kati Piri, spravodajkyni tejto veľmi dôležitej správy. A po druhé, chcel by som povedať, že Turecko sa stáva dôležitejš, ešte stále dôležitejšou krajinou, pokiaľ ide o bezpečnostnú otázku po stiahnutí vojenských zložiek amerických zo Sýrie. A Európska diplomácia má veľkú úlohu, pokiaľ ide o riešenie mierových dohôd, pokiaľ ide o dohodu z Aštany a takisto aj pokiaľ ide o otázku e, Ruska v tomto regióne a jeho prítomnosť. Nezabúdajme na to, že to bolo Turecko a Rusko, ktoré blokovali Eh, mier a eh, prímerie v tomto regióne. Budúci mesiac sa budú konať ďalšie rozhovory v Turecku. Európska únia musí využiť príležitosť, aby podporovali výsledky týchto mierových rozhovorov. Aštanský proces je veľmi dôležitý pre bezpečnosť v Európe v tom zmysle, že zabránime tomu, aby zahraniční bojovníci sa vrátili do Európy. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Máte minútu. Ďakujem pekne. Mám pred sebou správu, ktorý je nový a relatívne kritický voči Turecku a kde sa konkrétne poukazuje na to, čo v krajine nefunguje. Napríklad aj po tej situácii s pučom e, z minulosti. Avšak pozrieme sa na závery. Žiadne peniaze do Ankary, koniec financovania E, takisto e, peniaze, ktoré idú v kontexte IPA 2, sa znížili, ale je to predsa len časť rozpočtu celkovej sumy, ktoré Európska únia dáva Turecku. To znamená, ide tu o podporu, ktorá mala veľmi malý vplyv, pretože Turecko aj naďalej ide smerom k, totaliza- k režimu, ktorý je totalitárny musíme ukončiť financovanie e, Turecka zo strany Európskej únie. A pokiaľ ide o colnú úniu, to je takisto ne, nesprávny signál. Je to ako keby také, taká návnada pre Turecko, pokiaľ ide o reformy, ale nie je to opodstatnené. Takisto liberalizácia víz, to takisto je bezpredmetné. Bohužiaľ nie sú obsiahnuté v správe. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Kristoforu. Ďakujem veľmi pekne Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o Turecko, tu ide o test našich vlastných hodnot. E, musíme hájiť naše vlastné hodnoty a princípy a to sa nám podarí, ak zaviažeme Turecko, aby dodržiavalo naše uznesenia. Turecko nedodržiava žiadne z nich a preto musíme my zareagovať. Čo teda majú byť naše reakcie v prípade, keď Turecko porušuje všetky princípy? keď porušuje exkluzívnu hospodárskú zónu, keď hrozí, ohrozuje ďalšie krajiny. Naše kroky by mali byť následovné. Ak nebude Turecko implementovať to, čo slúbili, tak budeme musieť zmraziť eh, predstupovú pomoc pre Turecko. A čo európsky občania by chceli, teda chcú európsky občania platiť Turecku peniaze, ak takto postupuje? To je jediný spôsob, ako môžeme zaviazať Turecko k tomu, aby si plnilo svoje úlohy Turecko nikdy neplnilo svoje povinnosti. Je ne, nemysliteľné robiť pozitívne kroky, keď Turecko neuznáva Cyprus a Cyperskú republiku. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ho, hovorí pani Rodríguez vidíme, že e, situácia v, ich, v susedstve Turecka je veľmi ťažká. A vidíme, že politika Turecka poznáme ju dobre. Máme tam veľké množstvo e, ľudí, ktorí sú vo vezení. 4 tisíc sudcov, ktorí boli prepustení, sú tam médiá, platformy, ktoré sa zatvárajú a viac ako 1400 stránok e, internetových, ktoré boli zatvorené Skutočne tá situácia je veľmi alarmujúca a práve z tohto dôvodu e, by sme prostredníctvom diplomácie mali vytvoriť určitú formu pomoci. Sú tu objektívne kritériá,